otázka na ústne, ústne zodpove- správa pani Fajon o vízových povinnostiach a o zrušení vízových povinností. Ďakujem pani predsednička, kolegyne, kolegovia, vážený pán Baro. Kolegyne, kolegovia, Európsky parlament podporoval odstránenie vízového režimu so všetkými krajinami Západného Balkánu. To je e, tá hlavná línia, podľa ktorej sme sa riadili pri príprave e, správy. Chcela by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, poslankyniam a poslancom, pretože bez ich práce by som sa nebola mohla dopracovať e, k tomuto výsledku. Ďakujem všetkým poslancom za prácu. Je e, tento dokument veľmi dobrým základom pre ďalšiu prácu, keď budeme pracovať na základe Lisabonskej zmluvy vízový režim veľmi dlho izoloval občanov Západného Balkána, ktorí dnes majú menej práv, než mali v časoch vtedajšej Juhoslávie. E, majú eh, poznatky máme o týchto krajinách skôr len z internetu. Eh, keď môžem hovoriť za Slovinsko, Slovinsko práve na začiatku roku 2008 5 e, rokov po podpise Solunského dohovoru, ktorý e, zabezpečuje e, týmto obyvateľom ďalšiu perspektívu, začal s procesom liberalizácie vízového režimu. Vítam návrh komisie na odstránenie víz pre Macedónsko, Srbsko a Čiernu horu a najmä iniciatívu Slovinska, aby členské krajiny e, podporili e, možnosť slobodného cestovania obyvateľov Západného Balkánu od 19. decembra. 1. január 2010 by predstavoval logistický problém, lebo mnoho e, obyvateľov práve v, oblast, v období Vianoc a Nového roka putuje ku svojim príbuzným žijúcim v nových krajinách. Odstranenie víz, aby prispelo k regionálnej spolupráce a k prekonaniu etnických rozdielov, ako aj k vytvoreniu kultúrnych spoločenských mostov. Vážené kolegyne a kolegovia, odstránenie víz pre tre krajiny je veľmi dobrým krokom správnym smerom. Každopádne by bolo potrebné, a na to by som rada upozornila, aj e, krajinám, ktoré sme teraz nemali e, na zreteli, umožniť, aby sa pridružili, keď budú na to pripravené. Mám na mysli Bosnu, Hercegovinu a Albánsko. Nesmieme dopustiť, aby e, zostali ešte viac izolované, aby boli ešte viac izolované a pritom ich susedia využívali možnosť cestovania po celej Európy. Takže by som sa chcela prihovoriť za zníženie kritérií. Chceme samozrejme poslať jasný politický systém. Podporte e, to prosím. E, e, prehovorte vaše vlády. My urobíme všetko preto, aby tento proces nebol dlhý môžem povedať, že takýto prístup obdržal veľkú podporu v dvoch výboroch, vo výbore pre zahraničné veci, ako aj v mojom výbore LIBE. Chcela by som ešte dodať, že zajtra po hlasovaní. Poprosím o slovo a predstavím ešte osobitnú politickú výzvu, spoločnú výzvu parlamentu a Rady Európskej únie, e, ktorá rozhodne podporuje odstránenie vízovej povinnosti pre všetkých občanov Západného Balkánu. Zajtra budeme hlasovať a e, budeme e, sa zasadzovať za dátum odstránenia víz pre Macedónsko, Srbsko a Čiernu k 19. decembru a e, chceme pripraviť čo možno najskôr návrh e, odstránenia vízovej povinnosti pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, keď splnia samozrejme všetky podmienky. E, samozrejme, budeme sa zasadzovať o to, aby celý proces bol urýchlený. Chceli by sme samozrejme jasnejší a konkrétnejší dátum pre Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, ale som si vedomá, aké sú to náročné postupy a dúfam, že je realistické očakávať, že že budeme e, môcť rozhodnúť. Čo skoro ešte by som na záver chcela povedať, že nesmieme zabudnúť na Kosovo, aby nezostalo čiernou dierou na mape. Keby ste prosím skončili, lebo ešte máme ďalšiu agendu. Len chcem e, povedať, že Európa má politickú zodpovednosť za ukončenie procesu liberalizácie víz a zajtra očakávame e, veľkú podporu v Európskom parlamente. Ďakujem. Pani Koraca Bild, mali ste, chcete ma pripomenúť niečo? Ja by som chcel povedať, že švédske predsedníctvo tu nemôže byť zastúpené na úrovni ministrov, ako by si želali. No už podľa mojich informácií neboli pozvaní a bolo im povedať, že nie je potreba ja by som chcel povedať, že švédske predsedníctvo podporovalo proces vízovej liberalizácie Západného Balkánu od samotného začiatku. A ja viem, moja kolegyňa Tania so mnou súhlasí, mali by sme mať príležitosť poďakovať im, pretože im dlžíme spoločnú, spoločnú prehlásenie Rady a parlamentu, podporované komisiou, čo je skutočne jedinečnou vecou v histórii tejto inštitúcie. Chcela by som vysvetlenie, možno nie teraz, ja chcela by som zaznamenať, že minister nebol pozvaný, pretože ne, e, tu nie je, pretože nebol pozvaný. Äh, ja by som chcela povedať, e, že predsedníctvo bolo e, pozvané, ale bohužiaľ z časových dôvodov nemohli prísť. No a teraz dostáva slovo komisia, komisa Baro. Nech sa páči. Euh, Ďakujem, pani predsedajúca. Budem teraz e, reagovať na pani Bild a poviem, že áno, je to pravdou, že švédske predsedníctvo bolo veľmi aktívne v tomto postupe, ktorý umožňuje, tak ako to dobre pani Fažon povedala, ponúknuť určitému počtu občanov e, v daných členských e, štátoch možnosť najmä mladým ľuďom možnosť eh, robiť výmeny a pestovať kontakty s touto časťou Európy, ktorú často dobre nepoznajú. Je eh, pravdou, že tento návrh je historickou etapou eh, vo vývoji krátkodobých víz Európskej únie a je to aj niečo jedinečné vo vzťahoch so Západným Balkánom. Komisia podporuje te, tento legislatívny návrh, tak ako aj parlament a rada. Bude to mať veľký politický dopad. Je to citlivá otázka, ktorá sa dotýka všetkých občanov e, dotknutých štátov. Chápem e, pozíciu parlamentu a v tomto kontexte by som rád potvrdil, že komisia naozaj chce presadiť e, uplatňovanie všetkých kritérií, ktoré sú v cestovnej mape a pre všetky zainteresované krajiny. Bývalá republika e, Macedónsko, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko už o, e, e, predložila pozitívne e, výsledky. Dialóg sme završili a Srbsko a Čierna hora, tam sme realizovali misie v októbri s expertmi členských štátov a s komisiou a tieto misie potvrdili, že všetky kritériá cestovnej mapy boli e, korektne splnené. Pokiaľ ide o Bosnu, Hercegovinu a Albánsko, postupovali sme presne rovnako napriek e, značnému pokroku v posledných mesiacoch Bosna, Hercegovinu a Albánsko ešte neukončili potrebné reformy, ktoré sa vyžadujú v cestovnej mape aby mali právo na vízovú liberalizáciu. Ale tak, ako ste povedali, pani Fažon, už tieto pokroky sú veľkým povzbudením pre tieto krajiny a takisto ich povzbudzuje to, že vidia, že ich susedia už e, majú prístup k vízovej liberalizácii. A ja potvrdzujem, že aj ja osobne sa budem zasadzovať za to, aby Bosna a Hercegovina a Albánsko v budúcnosti čo najrýchlejšie e, mohli e, dostať e, túto možnosť oslobodenia od víz. Vyzývam parlament, ktorý bude spoluzákonodarcom v oblasti víz po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy, aby sa podielal na dialógu o vízovej liberalizácii s komisiou Iný e, prístup by e, vyvolal zmetok, ne, nepriniesol by reálnu zmenu v oblasti víz, e, vyvolal by iba falošné očakávania a nebolo by to pozitívne pre tieto krajiny ani ich reformné úsilie. V tomto štádiu Albánsko a Bosna sú v prílohe 1 nariadenia, ale potvrdzujeme, že keď tieto dve krajiny splnia kritéria, potom pristúpime k odstraneniu vízovej povinnosti v súlade s platným postupom. Komisia podporuje text spoločného vyhlásenia, ktorý potvrdzuje záväzok Európy zahájiť druhú etapu e, procesu vízovej liberalizácie pre Albánsko a Bosnu a Hercegovinu. A to čo najrychlejšie, pani spravodajkyňa. Pani predsedajúca, myslím si, že toto je veľmi dôležitý bod. Ukazuje balkánskym štátom, že Európa je pozorná voči ich želaniam a ich potrebám. Ďakujem. Ďakujem. Pani eh, Sarah Latford za výbor pre zahraničné veci 3 minúty. Ďakujem pani predsedajúca. Záväzky, ktoré sme podporili v správe Fajon a sú veľmi ďaleko siahle Ide o to, aby všetci ľudia zo Západného Balkánu dostali možnosť voľného cestovania. Toto nie je niečo altruistické, ale je to aj prefíkaný krok, pretože bezpečnosť v najširšom slova zmysle bude týmto podporená a rozšírená. Ľudia, ktorí majú slobodu cestovať, sú zvyčajne mierumilovnejší a nie sú náchylní k nacionalizmu, ktorý je samozrejme hrozbou pre bezpečnosť kto by nebol pohnutý tými obrázkami z úžasných oslav 20. výročia pádu Berlínskeho múru. Tieto dnešné prekážky nemôžeme porovnávať s Berlínskym múrom, ale je tak tieto dnešné prekážky bránia tolerancii a voľnej komunikácii medzi ľuďmi. Podporujeme inkluzívny prístup a e, je to vhodné aj preto, že sa blíži 15. výročie Daytonských zmluv. Chcem sa poďakovať pani spravodajkyni, pani Fajon za jej tvrdú prácu a za ten spôsob, akým spolupracovala so všetkými tienovými spravodajcami v posledných dvoch mesiacoch. Ďakujem aj rade a najmä švédskemu predsedníctvu za ich prácu, za ich e, pomoc, za to, že nám pomohli sa dopracovať k zhode o E, vyhlásení, ktoré potvrdzuje, že chceme vízovú liberalizáciu pre celý víz... západný Balkán čo najrychlejšie. Dúfajme, že sa to zrealizuje už v roku 2010. Súčasné prekážky vytvárajú nestabilitu, rozdeľujú región a musíme mať jednotný e, dátum na e, dosiahnutie slobodného cestovania v správe Fajon musí byť aj jasný záväzok, ten, že sa budeme snažiť o vízové uľahčenie a vízovú e, liberalizáciu pre Kosovo, a to podobnou formou, ako sme to doteraz robili pre e, štáty Západného Balkánu. Takisto chcela by som dodať, že dúfam, že vláda Spojeného kráľovstva, ktorá v súčasnom rozhodnutí ešte nie je, nepa, nepatrí do schengenského priestoru, že aj vláda Spojeného kráľovstva sa onedlho vydá rovnakou cestou. Pracujeme už na schengenských projektoch. Ja som britská poslankyňa a zasadzujem sa za to. Bolo by to dobrá vec pre Európsku úniu aj pre Západný Balkán, keby Spojené kráľovstvo čo najrýchlejšie sa zapojilo do tohto procesu. Ešte raz sa chcem pani Fajon poďakovať. Ďakujem. Ďakujem pekne a teraz prejdeme k rečníkom za politické skupiny. Najprv eh, pani Koraca eh, Bild na dve minúty. Ďakujem veľmi pekne. EPP chce zrýchliť proces jednodušenia vízového styku pre všetky krajiny eh, Západného Balkónu do júnu, júla 2010. My podporujeme ten návrh zrušiť vízovú po- povinnosť pre firom Bosnu a Hercegovinu a, a Srbsko do Vianoc tohto roka. A my chápeme žiadosť ľudí Bosny a Hercegoviny a albánska mladá generácia, ktorá je zatvorená za hranicami a im chceme povedať, sme na vašej strane a my budeme pripravení, keď budete pripravení aj vy. A je polutovania hodné, e, že pomalý začiatok e, alebo pomalý rozbeh e, orgánov týchto dvoch krajín kvôli nemu zaostávajú. A zodpovednosť je čisto na nich. Vyzývame ich, aby splnili tie benchmarky čo najskôr a vieme, že komisia v tom procese im bude pomáhať. Vážená pani predsednička, ja bohužiaľ musím povedať, eh, že mi je ľúto, že nám trvalo v rámci EPP 3 mesiace, aby sme lavicu v tomto parlamente dokázali eh, presvedčiť, aby sa správali v súlade so zmluvami. Je to také komplikované. Oni nakoniec pochopili, že Európsky parlament nie je nad zákonom. So všetkou úctou k mojim kolegom musím odsúdiť eh, nekonštruktívny prístup nie sú žiadne nie sú žiadne uh, skratky, nie je žiadne nejaké čarovné zaklinadlo. My uh, musíme e, dosiahnuť výsledky pre našich občanov a pre občanov Západného Balkánu. Dovolte mi povedať a dodať, že akýkoľvek e, dočasný štatút nevytvára tlak na komisiu ani na radu a nevytvára nič dobré a nevysiela žiadny politický signál. Na záver by som chcela ešte dodať, dovolte mi to povedať, ja e, som ja som jeden rok sa zaoberala Sarajevom a môjim priateľom chcem povedať, že sa neprestanem zasadzovať za snahy tejto krajiny. Ďakujem pekne a ďalším rečníkom je pán Claude Moraes za EPP v, e, z SAD. Vážená pani predsednička, e, komisár to správne nazval, historický krok eh, k vízovej liberalizácii Západného Balkánu. A tak, ako povedala pani Latford, eh, tak sú tu praktické úvahy, praktické dôvody, prečo je to pre nás také dôležité a prečo to nie je len taká nejaká reakcia. Eh, takže v mene skupiny socialistov a demokratov by som chcel poďakovať pani spravodajkyni Fajon za skutočne dôslednú prácu, ktorú odvedla za to, na to, aby Európska únia sa priblížila k tomu cieľu zrušenia vízovej povinnosti pre všetky krajiny Západného Balkánu. A na tom sme sa podelili s tieňovými spravodajcami, s radou, komisiou a treba ich zagratulovať. Je jasné, že mnohí vnímajú e, zrušenie vízovej povinnosti ako prospešné pre obe strany a treba tiež splniť povinnosti ohľadne e, cestovnej mapy tých základnej reforiem v týchto krajinách na to, aby ten zjednodušený vízový režim, ale bol možný. Ja myslím, že v deklarácii, ktorú pani Fajon vyrokovala z radou, sa to podarilo. Táto deklarácia alebo toto prehlásenie tiež chce zjednodušenie vízového styku pre Macedónsko, Čiernu horu a snaží sa o riešenie situácie Bosne a Hercegoviny, Albánska a ostatných krajín Západného Balkánu. No a ich snahy v parlamente podporíme. Ďakujem pekne. Ďalšiu rečničku je pani Lunaček na jednu minútu. Ďakujem. Chcem sa najskôr pripojiť k predrečníkovi a vyjadriť vďaku pani Fajon aj eh, pani Ludford, spravodajkyniam za ich prácu a takisto chcem poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom. Podarilo sa nám tu predložiť návrh a požiadavku na komisiu a radu, aby vytvorili spoločný balík pre celý Západný Balkán tak, aby nikto neostal mimo. Ja veľmi dúfam, dúfam v to, že sa splní to, čo povedal pán Baro a že presadí aj v rade že bude aj pre Kosovo stanovený cieľ vízovej liberalizácie a že ten postup začne teraz a že pokiaľ ide o Bosnu a Albánsko, najneskôr v polovici budúceho roka sa dosiahne liberalizácia. Ja by som bola radšej, keby to bolo už na jar. Samozrejme ide o implementáciu. Ja som počula, že Srbsko ešte všetko neimplementovalo. Chcela by som vedieť, ako to vy hodnotíte. Myslím si, že je dôležité všetko implementovať. Ďakujem všetkým, ktorí spolupracovali a dúfam, že rečnička prerušená. Pani Pak, e, ďalšia ohlásená rečnička, dva, dve minúty. Pred 20 rokmi moji krajania z východnej, e, východného Nemecka dostali slobodu cestovať. O niekoľko rokov neskôr Miloševič pre Srbsko aj pre ostatné štáty v Európe ohrozil svojvoľne ich slobodu cestovania. Od roku 2010 sme v tomto parlamente vydávali rôzne vyhlásenia a počas rozpráv sme žiadali slobodu cestovať a vízovú slobodu pre krajiny Západného Balkánu. Vieme, že Európska únia ako takáto sama nepresadí, musia súhlasiť národné vlády, ale musíme odstrániť strach u našich občanov. Musíme povedať, že zločinci sú všade a zločinci nepotrebujú víza, zločinci sa cez hranice dostanú bez víz, ale ide o mladú generáciu, ktorá by vďaka e, bezvízovému styku mohla cestovať tam, kam chce. Preto sa tešíme, že Macedónsko, Čierna hora a Srbsko môžu už konečne slobodne cestovať. Je to veľká radosť. Je, to, je tam ale aj trošku smútku v tejto radosti, pretože Albánsko a Bosna a Hercegovina ani Kosovo ešte nie sú v tejto skupine. Ale čakáme na to, že komisia v decembri zhodnotí veľké pokroky, ktoré urobilo Albánsko a že sa pozrie aj na to, že v Bosne a Hercegovine sa urobili takisto nejaké zlepšenia. Bohužiaľ v Bosne a Hercegovine je veľa politikov, ktorí sa veľmi nestarajú o záujmy svojich občanov a my sa musíme postarať o to, aby naozaj ten cieľ bol budúce leto dosiahnutý. Pán Baro nám dúfam pomôže. Na Kosovo nesmieme zabudnúť, Kosovo nesmie ostať čiernou dierou na mape. Naším záväzkom je, aby sme pomohli Kosovo splniť benchmarky, pretože samotné Kosovo to nezvládne. Dámy a páni, udelenie tejto slobody je naozaj humanitárnym ľudským aktom a ja veľmi pekne ďakujem pánovi Barotovi za to, že nám pomohol. Ďakujem, pani Gönč, eh, jedna minúta. Európa, Ďakujem, pani Európa, Európska únia je známa tým, že je to mierový projekt. Vieme, že integrácia môže byť veľmi efektívnym prostriedkom, čo sa týka mierového spolužitia. A teraz máme v rukách tento nástroj pre Západný Balkán. Západný Balkán má za sebou náročné vojnové obdobie a teraz sú potrebné kroky vpred. Dôležitým prostriedkom, ako Západnému Balkánu pomôcť, môže byť práve e, odpustenie víz. Mladí ľudia budú mať možnosť cestovať. Je to určite aj posolstvo dôvery, e, keď poskytneme týmto krajinám e, bezvízový styk. Tieto krajiny sa takto budú môcť priblížiť Európskej e, únii. Je to veľmi dôležité aj z aspektu bezpečnostnej politiky. Je to tiež dôležité, pretože by sme sa mali snažiť, aby nedošlo k rozkolu v tomto regióne. Pán Busutil tu nie je prítomný, takže pani Boskurt na jednu minútu. Morgen zal het Europees Parlement stemmen over het afschaffen van de visumplicht voor kort. Zajtra Európsky parlament bude hlasovať o uvoľnení vízovej povinnosti. Každopádne nie pre všetky krajiny Západného Balkánu, e, pretože nie všetky bolo možné od 1. januára zaradiť medzi tie, ktorým odpustíme vízovú e, povinnosť to je e, poľutovania hodné. Závisí e, to e, od toho, teda e, občania so srbským a chorvátským pasom môžu ísť bez víz, ale moslimovia nie. To je e, veľmi zlý e, rozdiel, ktorý sa tu robí zajtra. By sme mali aj Bosne vyslať signál, aj Albánsku príslušný signál. Kritéria sú kritéria, aby prichádzali do úvahy pre bezvízový styk, musia splniť určité stanovené podmienky, ale keď E, ako náhle sa splní táto e, povinnosť, tieto kritéria, potom by mal byť bezvízový styk umožnený. E, predsa došlo aj k pokroku pri dosahovaní týchto benchmarkov a dúfame, že Bosna bude mať tiež podporu. Pán Thaler, jedna minúta. Ďakujem, pani predsednička odstránenie vízovej povinnosti pre obyvateľov Západného Balkánu do Európskej eh, únie eh, má mať aj politický signál. Dnes eh, sme Včera oslavovali pád berlínskeho múra v Skopi, v Podgorici, v Belehrade. Dnešné tohtoročné Vianoce budú znamenať aj pád 20-ročnej 20-ročného vízového múru do Európskej únie. Takmer veľká väčšina, veľká väčšina obyvateľov bývalej Juhoslávie žila bez možnosti cestovať do Európy. Boli sú boli občanmi e, bývalej socialistickej federatívnej republiky. E, mali e, čo dočinenia s veľmi negatívnymi následkami. K Macedóncom, Srbom, Čiernohorcom by sa mali v 2010 pridať aj Bosňania, Hercegovania, Albánci a Kosovčania, aby mohli vidieť tiež kus sveta, aby nadviazali styky so starými Európanmi a prispeli k tvorbe kultúrnych hodnôt a mohli e, mať možnosť uchádzať sa o plné členstvo v našej Európskej únii. Ako spravodajca za za Macedónsko. E, mám veľa, oslav, mám veľa oslov, mám veľa oslovujú z týchto krajín. Samozrejme, toto vízové oslobodenie neznamená e, e, ešte vstup do EÚ, ale je to krok k plnoprávnemu členstvu. Ďakujem a teraz prejdeme k postupu Catch the Eye. Prvou rečničkou je pani Gál na jednu minútu. Ďakujem, pani predsednička. Rada by som sa E, poďakovala pani spravodajkyne a tiež e, tieňovým spravodajcom. Chcem povedať nasledovné. 20. výročie pádu berlínskeho múru je veľmi dôležité aj pre krajiny západného Balkánu nechať padnúť ďalší múr a preto vítame túto iniciatívu. Avšak e, je to len e, z určitej časti technická otázka. Ide tu skôr o vyslanie politického signálu. Podporujem spoločné vyhlásenie, pretože inštitúcie e, vyhlasujú v ňom, že sú si vedomé svojich povinností a záväzkov a že ich aj splnia. Krajiny západného Balkánu, ktorých sa to týka, na druhej strane musia rovnako dodržať svoje záväzky a povinnosti. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že sme na dobrej ceste, čo sa týka mm, štátov Západného Balkánu. Máme e, dobrú cestu, oslobodenie teda od vízovej povinnosti a e, svedčí to aj o tom, že si ceníme e, všetko, čo urobili. Avšak musíme zostať pri jednoznačnej úprave a požiadavky, ktoré sú potrebné na zrušenie vízovej povinnosti, musia byť dodržané v tomto smere ďakujem eh, um, úsiliu pani Koraca Bild. Čokoľvek iné by eh, predstavovalo jasné bruselské rozhodnutie, transparentný systém, by sme e, takto teda upustili transparentného systému a nebolo by to čestné voči krajinám Západného Balkánu ani voči našim e, obyvateľom. Politické e, signály nepatria len do nejakých príloh k zmluvám, ale musia byť presne naformulované. Nasledujúcou rečničkou je pani Lukačevská. Ďakujem, pani predsedajúca. Som veľmi rada, že občania Západného Balkánu sa budú môcť voľne pohybovať po Európskej únii. Uľahčí to kontakty medzi ľuďmi a zlepší to podnikateľské prostredie. Ale nemôžeme pripustiť, aby naši východní susedia ostali izolovaní. Musíme im poskytnúť tie príležitosti, ktoré majú aj iní. Musíme preto stanoviť jasné kritériá v cestovnej mape, aby sa zlepšil režim pre tento región. Víza pre ľudí z východu sú naozaj veľmi drahé a postupy sú takisto časovo náročné a to obmedzuje možnosti spolupráce s regiónom. V roku 2012 sa bude v Polsku a v, na Ukrajine e, konať Svetové majstrovstvo sveta vo futbale a preto toto cestovanie bude veľmi dôležité. Vreau să subliniez și eu importanța libertății circulației. Ďakujem, pani predsedajúca. Aj ja chcem zdôrazniť, aký dôležitý je voľný pohyb. Je to základné právo Mnohí občania zo štátov Západného Balkánu sa budú tešiť tomuto právu a preto chcem privítať tento vývoj. Ale zároveň chcem poukázať na fakt, že táto správa nehovorí nič o Moldavsku, o jednej krajine, ktorá spadá do východného partnerstva. Moldavsko urobilo politické pokroky a to by sme mali minimálne spomenúť. Najväčší múr v Európe v súčasnosti je na hranice medzi Rumunskom a Moldavskom a toto je poľutovanie hodné. Ďakujem. Ďakujem pekne, to boli rečníci v rámci spontánnej časti rozpravy. No a teraz zostáva slovo opätovne zástupca komisie, pán Baro. Ďakujem, pani predsedajúca. Chcem sa poďakovať všetkým rečníkom, ktorí zoširoka podporili prístup ohľadom zrušenia vízovej povinnosti pre tri prvé štáty zo Západného Balkánu. Viacerí zdôraznili, že voľný pohyb je želateľná vec, povedal to pán Mores. Napríklad hovoril, že to má výhody pre Európu, ale aj pre balkánske štáty. Pani predsedajúca, chcel by som sa poďakovať všetkým rečníkom a najmä pani Fajon, spravodajkyni. A chcem povedať, že sme neprestali, neukončili sme proces po tom, čo sa prijali rozhodnutia v prípade Srbska a Čierneho hory. My naďalej pomáhame Albánsku a Bosne a Hercegovine, aby robili pokroky a budeme v tom pokračovať aj v budúcnosti. Myslím si, že rýchle prijatie tohto uznesenia naznačuje aj spôsob, akým budeme pokračovať eh, neskôr v ďalších etapách, najmä pokiaľ ide o Bosnu a Hercegovinu a Albánsko. Ale samozrejme, že na Kosovo nezabudneme. Ďakujem všetkým. Ďakujem pekne, pán komisár. A teraz dostáva slovo spravodajkyňa na dve minúty. Pani Fajon. Ďakujem veľmi pekne. Ja by som opätovne chcela poďakovať za všetky príspevky, ktoré jasne ukázali, že Európska únia podporuje zrušenie vízovnej povinnosti pre všetky krajiny Západného Balkánu. Je mi ľúto, že švedský minister tu nebol, pretože sa spolupráca medzi nami bola vynikajúca. Ja vítam odhodlanie komisie urobiť všetko, čo je v jej silách pre Bosnu a Hercegovinu a Albánsko a ja dúfam, že čo najskôr sa im podarí e, splniť kritériá. Dúfam, že už v lete budúceho roku. Ja dúfam, že som všetkých zapojila a, a uvedomujem si, čo e, stanovujú zmluvy, ale toto je politická inštitúcia a my najlepšie ako vieme venujeme sa politike No a súhlasím a vítam zrušenie vízovej policie, e, po, povinnosti e, Macedónska, e, Srbska a Čiernej hory 19. decembra. Nuž a dúfam, že Bosna, Hercegovina a Albánsko budú nasledovať a ďalej hovoríme o mladej generácii a preto musíme skončiť tento proces a musíme nájsť aj riešenie pre občanov Kosova. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani Fajon. No a tým eh, sa dostávame na koniec tohto bodu. Hlasovať sa o ňom bude zajtra. Dobrá, teraz sa dostávame k ďalšiemu bodu programu. A ďalším bodom programu je otázka na ústne zodpovedanie.